na tému rozhodnutie tureckého veľkého národného zhromaždenia o zrušení poslaneckej imunity 38 poslancov. Od začiatku vám chcem upozorniť, že meškáme, dosť značne zaostávame a máme aj dlhý zoznam rečníkov, čiže väčšina rečníkov bude mať iba minútu a každého poprosím, aby sa jej aj držal lebo ja budem veľmi prísny. Čiže teraz by som rád dal slovo komisii, konkrétne komisárovi Hánovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne. V prvom rade by som rád vyjadril svoju úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí nedávnych teroristických účinov, útokov v Turecku. Zároveň by som rád využil túto príležitosť, aby som poďakoval Európskemu parlamentu za jeho dlhodobú podporu v rámci našej e, komplexnej práce s Tureckom, ktorá sa konec koncom materializovala do uznesenia o správe pre Turecko za rok 2015, ktorá bola schválená na plene v, e, v apríli. Európska únia preukázala svoju ochotu znovu Um, oživiť svoje vzťahy s Tureckom práve na základe našich dlhodobých kritérií a princípov spolupráce. My sme na našej strane splnili svoje záväzky, čo sa týka politického angažovania, dialogu na vysokej úrovni, spolupráce v oblasti boja proti terorizmu, energetiky, obchodu a ekonomickej spolupráce. V oblasti ekonomickej spolupráce a ekonomickej podpory hovoríme o budovaní zariadení pre utečencov, Takisto sme e, urobili nevyhnutné e, kroky v rámci dopredu dohodnutej podpory. Viac ako 250 miliónov bolo už poukázaných, viac ako 100 miliónov už bolo vyplatených takže to dáva, e, to buduje vlastne kapacity pre utečencov a e, uľahčuje migračné tlaky. A zároveň sme pokročili v práci na uvoľnení vízového režimu na základe známych kritérií, známych pravidel, ktoré sú známe od roku 2013 a nejako sa nezmenili. To oživilo vzťahy s Tureckom. To ale nie je jednosmerná cesta. Závisí od obojstranných záujmov a takisto aj od e, presadzovania otvoreného konštruktívneho dialógu a musíme to vnímať eh, v širšom regionálnom kontexte, vrátane veľmi závažného vývoja v Sýrii. Turecko je nadalej našim kľúčovým partnerom pri riadení migrácie Turecko naozaj urobilo veľmi veľa preto, aby pomohlo Ture- e, utečencom, ktorí potrebujú ochranu, príbytok a zdravotnú starostlivosť. Zároveň však, vážení poslanci, poslankyne, toto nie je biankošek. Je tu celý rad závažných udalostí, závažného vývoja, ktoré ovplyvňujú e, právny štát, e, uplatňovanie demokratických princípov a situáciu najmä na juho-východe Turecka. O tomto všetkom veľmi dobre vieme, je to aj v správe Komisie o Turecku za rok 2015 a viete o tom aj vy, lebo je to v rezolúcii Európskeho parlamentu. Komisia má e, vážne obavy ohľadom nedávneho rozhodnutia tureckého parlamentu o zrušení e, poslaneckej imunity veľkému počtu e, poslancov tureckého parlamentu. Vysoký, vysoká zástupkynia komisie e, pani Mogherini aj ja sme vo svojom spoločnom vystúpení z 20. mája jasne povedali, že imunita sa musí týkať všetkých a to nediskriminačným princípom. Toto je jasný e, princíp a konzistentná pozícia komisie. Akékoľvek rozhodnutie o zrušení imunity musí byť postavené na základe e, každého konkrétneho prípadu a to na základe transparentných kritérií, ktoré nebudú predmetom politického ohýbania. Komisia opakovane zdôrazňovala tieto kroky, e, že rámec pre e, poslaneckú imunitu musí zahrňať špecifické a objektívne kritériá pre príjmanie rozhodnutí o zrušení imunity, ako sa stalo, alebo ako je bežné povedal by som, že vo všetkých našich parlamentoch v Európskej únii. Takisto sme systematicky počiarkovali problematický výklad právneho rámca a takisto aj E, súvis s ústavou, ktoré naďalej predstavujú riziko e, pre slobodu vyjadrovania poslancov tureckého parlamentu. Dovolte mi tiež počerknúť, že akékoľvek údajné pochybenia alebo akékoľvek údajné zločiny spáchané poslancami musia byť predmetom e, dôsledného procesu. Právo na spravodlivý proces je kľúčové pre právny štát a takisto je kľúčom pre zabezpečenie verejnej dôvery v súdnictvo. Je to zodpovednosť relevantných politických a súdnych orgánov v Turecku, aby zabezpečili, že takéto právo je rešpektované. A to nie len pre dotknuté osoby, ale aj pre širšiu stabilitu celej krajiny. Právny štát je samotným základom pre e, turecké napredovanie tak po politickej ako aj ekonomickej stránke. Preto komisia bude naďalej pozorne sledovať túto tému, veľmi pozorne. Takisto otvoríme tieto témy počas nášho nadchádzajúceho stretnutia na vysokej úrovni s Tureckom a pripomenieme svoju výzvu tureckej vláde, aby sa opätovne pustila do reforiem v súlade s európskymi štandardami. E, v duchu podpory tohoto reformného úsilia komisia momentálne pracuje v zrychlom tempe na príprave dokumentov v kapitolách 23 a 24. Samozrejme, a to bez ohľadu na pozíciu členských štátov a v súlade s existujúcimi pravidlami. Sme presvedčení, že definovanie hlavných eh, prahov v oblasti eh, súdnych, eh, súdnych slobôd, práva a, a individuálnych práv. To je niečo, čo je kľúčové preto, aby Turecko nadalej napredovalo a aby naplnilo svoj vytýčený cieľ a síce približiť sa k Európskej únii. Preto som vďačný za silnú podporu tejto snemovne v tomto úsilí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Rád by som teraz poprosil pána Predu, aby vystúpil na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Imunita poslancov to nie je niečo, čo je vynimočné pre parlamenty alebo e, senáty. Každá legislatívna komora to má. E, ale zrušenie imunity pre 138 poslancov to je naozaj niečo, čo je absolútne za hranicami štandardného. Dokonca je to ešte výnimočnejšie práve preto, lebo ide o poslancov jednej e, kurdskej strany, ktorá je v opozícii voči e, strane právo a spravodlivosť. Nie je to len o kolektívnom rozhodnutí toho rozhodnutia, ale o dopade, ktoré toto bude mať najmä na parlamentné zastúpenie e, kurdských občanov v tureckom parlamente. Máme tu aj ďalšie problémy, ktoré súvisia s migráciou, vízami, liberalizáciou a kapitolami, e, ktoré sú predmetom rokovaní. Chceme, aby Turecko rešpektovalo princípy právneho štátu, tak aby dokázalo držať svoje slovo a bol rešpektovaným partnerom. Ďakujem pekne. Ďalej pani Katy Piri, 3 minúty. Ďakujem pekne, pani, pán predseda. Dnes ráno sa konali pohreby policajných dôstojníkov, ktorí boli zabití vo včerajších teroristických útokoch v Istambule. Ďalšie útoky sa e, udiali počas dnešného dňa. Silne odmietame tieto útoky a chcem vyjadriť svoje, svoju kondolenciu rodinám obetí žiadne odôvodnenie nemôžeme poskytnúť pre tieto katastrofálne útoky, ale investície musia byť eh, vykonané do hľadania spravodlivého a trvalého riešenia kurdskej otázky. Toto je naozaj len v záujme Turecka a jeho občanov, ktorí žijú na jeho východe krajiny. Tu v parlamente sme veľmi znepokojení rozhodnutím eh, tureckého parlamentu zrušiť imunitu jednej štvrtine svojich poslancov. A je to krok, ktorý je jasne zameraný proti opozičnej strane HDP v tomto kritickom momente vlastne spavica politického e, zastúpenia veľkého počtu ľudí, ktorí žijú na juhovýchode Turecka. To je veľmi chybný krok. A to nie je preto, že politici mali byť imunní voči, e, voči trestnému stíhaniu. A nie je preto, že by sme chápali to, že Turecko čelí vážne rozbe terorizmu, ale práve preto, že to je proti všetkým demokratickým princípom umlčať oponentov a to len kvôli ich politickým názorom. Bez ohľadu na to, ako z nimi pohrdate alebo ako s nimi nesúhlasíte ani v demokraticky volenom parlamente nemôže byť e, žiadne miesto ponechané, kde e, opačné politické názory sú tolerované. Chyby boli správne na všetkých stranách. Mnohí, ktorí videli obrázky eh, poslancov HDP, ktoré sa zúčastňovali eh, pohrebov, na, pohrebov teroristov z PKK a tie boli šokujúce. Viacerí takisto eh, videli, že tvrdili, že zákazy vychádzania nespôsobili žiadne opatrenia alebo žiadne vyjadrenia západu. To je rovnaká chyba ale jediný spôsob, ako sa sať vpred je prekonať tieto rozhodnutia. Parlament v exile nie je riešenie, rovnako nie sú riešením vojenské operácie. Súčasné podujatia môžu mať aj nekalý dopad na vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom existujúce súdne spory, ktoré, eh, ktoré, ktorým čelia vlastne demokraticky volení zástupcovia v parlamente, ktorí miznú za mrežami a to na základe veľmi kontroverznej protiteroristickej legislatíve v Turecku. To všetko ohrozí poskytnutie bezvizového styku pre tureckých občanov zo strany Európskej únie. Nebudeme akceptovať to, aby novinári, akademici a poslanci parlamentu boli e, hádzaní do väzenia práve preto, že využívajú svoju slobodu prejavu. Európska únia musí byť pripravená pozitívne prispieť k tomu, aby reštartovali mierové rokovania, ale tento proces musí začať v Turecku snemovňa zástupcov ľudu je logickým priestorom pre takéto kroky. Preto chcem vyzvať všetky turecké politické strany, aby sa spojili, aby dokázali jednoznačne um, zaujať stanovisko proti terorizmu, aby vyvinuli závažné úsilie a ukončili toto krvi prelievanie v mene všetkých tureckých občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz má slovo pán Marias. Nech sa páči jedna minúta. Ďakujem pekne. Turecký režim naďalej pošliapáva isté práva. A to práve preto, že sa rozhodol zbaviť eh, alebo zrušiť eh, parlamentnú imunitu 138 demokraticky zvoleným eh, zástupcom. Zastupujú názory 25 miliónov ľudí, ktorí žijú v kurdskej časti Turecka. Videli sme, čo sa deje aj v Haja, pred Haja Sofiou, kde majú plán pre, prestavať e, túto pôvodne kresťanskú baziliku na Mešitu. My sme e, už pani Mogherini zaslali lista, že dali sme ju, aby, aby zasiahla, aby ukončila e, všetky tieto kroky, aj to, aby sa Haja Sofia zmenila, prestavala. Korán je tam už tak či tak denodenne čítaný, to je obrovská úražka pravosláviu musíme prestať zatvárať oči pred týmto dvojakým prístupom k Turecku a voči ich provokáciám voči kresťanstvu. Pán Hán, prišiel čas na to, aby Európska únia prestala sa klaňať tureckému sultánovi. Pán Grof Lansdorf, nech sa páči, máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážny pán komisár. Sme tu všetci poslanci a je prirodzené, že v niektorých situáciách Treba e, odňať imunitu kolegov, ale predstava o tom, že my ako parlament by sme zrušili imunitu viac ako 100 e, našich kolegov a kolegyn e, v súvislosti údajnými trestnými činmi, drobnými alebo závažnými, to sa vymýka mm, mm, bežnému, e, to je viac e, e, ako prekvapujúce, že veľké národné zhromaždenie sa k tomu rozhodlo. A musíme sa pozrieť na jasné kritérie. Turecko E, je krajina, ktorá oficiálne sa snaží o členstvo Európskej únii a prvé kritérium podľa Eurolexu e, hovorí, že potrebujeme mať inštitucionálnu e, stabilitu, mm, skutočne práva človeka, takisto aj ochranu a respektovanie menšín. Keď parlament sa sám zbaví práce, schopnosti, pretože on už nie je demokraticky reprezentatívny, pretože zrušili monitu 138 eh, eh, kolegov. Nemôžeme vôbec hovoriť o inštitucionálnej stabilite. Eh, teraz ochrana menšín, aj o tom nemôžeme nemôžu mať ani reč v prípade kurskej menšiny pre parlamentné zastúpenie, ak niekto je e, e, legálne zvolený, musí mať možnosť slobodne sa vyjadrovať bez toho, aby bol zastrašovaný alebo prenasledovaný. E, ak sa pozrieme na ďalšie inštitúcie, Národný e, e, súd e, je politizovaný, nie je možné hovoriť o nezávislom súdnictve. Pozrieme sa na tlač rôzne skupiny a útoky proti novinárov, útoky voči odborárom. Kde je tu sloboda zhromažďovania, ale spoločenské skupiny tiež sa vystavujú uh, tlakom a je tu uh, zásah uh, vojenskej síly, mm, je tu veľký tlak proti kurskej menšine a politickému zastúpeniu a musíme naozaj položiť otázku, vylepšiť tú bezpečnostnú situáciu v krajine. Myslím si, že je to kontraproduktívne nielen z hľadiska Európy, ale aj občanov a občaniek Turecka. Eh, Pani poslankyňa Cimer, 3 minúty, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, uplynul presne rok potom, ako HDP získala eh, eh, veľký úspech 7. júna minulého roka a práve 7. júna Erdogan podpísal zákon, ktorý paušálne zrušil imunitu poslancov a tu nejde vo formálne počínanie e, e, prezidenta, ale je to e, vedomý krok smerom k prezidentskému autokratickému systému národné zhromaždenie, kde dominuje vládna strana, zneužíva moc a tým škodí tureckej demokracii. Tento zákon bude mať také dôsledky, že poslanci nebudú samoslobodne vyjadrovať svoje názory a v 21. E, storočí je nepredstaviteľné, že v Turecku sa nasadzuje e, klíma e, zastrašovania a nejde iba o poslancov strany HDP ide o zásah voči vyjadrovaním v spolkovom sneme Ehm, ehm, Erdogan sa snaží prenasledovať ehm, poslancov Bundestagu tureckého pôvodu, ktorí schválili takéto vyhlásenie. V takom prípade môžeme iba konštatovať, že Erdogan bojuje proti poslancom, ktorí využívajú právo na slobodu vyjadrovania v parlamente. Ak potom by sa to ovplatnilo voči našom parlamentu. Dve tretiny e, poslancov by stratili imunitu. I pokiaľ hovoríme e, o slobode a zodpovednosti e, poslancov zastupovať svojich voličov, je to viac ako 50 obvinení voči tých 138 poslancom HDP. A čo keby e, sme hovorili o mm, nositeľoch e, mm, e Nobelovej, e, práve Sacharovej ceny, e, práve to dostali, e, pretože e, e vystupovali e, mm, tu, e, naučili sa demokracia teraz voči ním e, sú obvinenia. Nie môžeme e, to prepustiť, musíme sa e, viedriť E, keď komisia poukazuje na tom, že e, chýba dôvera v e, súdnictvo. E, počas ostatných týždňov Erdogan nahradil viac ako 3000 súdcov a prokurátorov. Ako môžeme mať dôveru v tom, že sa bude spravodlivo vyňovať alebo súdiť? Nemôžeme to pripustiť pretože ide o spoločný boj pre demokraciu a slobodu. 40 sekúnd. Pani Valero, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ak ste zvolení do parlamentu v Turecku, musíte prekonať nielen 10-percentný e, zvoliteľný prach, ale môžete sa e, ocitnúť pred rizikom toho, že budete uväznení. A napriek tejto e, likvidačnej hranici pre zvolenie sa dokázala dostať kurdská demokratická stranina veľmi tesne dostať do parlamentu v júni minulého roka. A aj počas minulých volieb sa im to podarilo, hoci mali menej mandátov, než to bolo v predchádzajúcom období. E, strana e, pokroku a rozvoja, e, teda pardon, správa o, pro, o napredovaní komisie hovorí o tom, že dochádzalo k šikane týchto poslancov zo strany médií a, a takisto v opozičných stranách je trvalá atmosféra strachu proti ich kandidátom, sú prehľadávania ich kancelárií vykonávané a takisto poslanci HDP aj PKK sú trvalo obeťami takýchto krokov. Je to na základe minulej legislatívy legislatívy, ktorá umožňuje trestať poslancov a táto legislatíva je primárne zameraná proti zločinom, ktoré sú údajne proti tureckému štátu. Keď hovoríme o liberalizácii výživého režimu pre Turecko, tak eh, musíme zároveň rozmýšľať nad tým, akým spôsobom Európska únia eh, vníma aj eh, slobodu tlače a zároveň a ako, koľky z nás môžu otvorene kritizovať tureckého prezidenta, koľky z nás by potom boli postihnutí, keby sme boli tureckí občania, ktorí žijú v Turecku, koľky z nás ehm, by nemohli ehm, podpísať vyhlásenie akademikov v tejto oblasti a zároveň ehm, koľký z nás by boli postihnutí stiahnutím imunity. Prečo to neplatí potom pre prezidenta alebo pre ďalších poslancov parlamentu? Je to jeden z podporných pilierov pre Turecko, ktoré ktorý sa rozsypal a čo sa týka liberalizácie, e, to treba ďalej riešiť. Európsky parlament vyjadril svoje obavy opakovane, pretože existuje veľmi vágna definícia teroristami organizovaného zločinu, teroristami organizovanej propagandy a treba naozaj vyšpecifikovať e, trestné činy tejto povahy. Práve preto Európsky parlament hovorí, že prístup k spravodlivosti má zostať otvorený sú tu korupčné škandály, ktoré v Turecku prepukli a prezident na základe nich zmenil ústavu, aby mal viac právomoci a teraz na to isté využil protiteroristické zákony, lenže obete sú sudcovia, parlamentní akademici, menšiny v Turecku, tí, čo veria v demokraciu, v právny štát. Nie je problém nejaké násilie alebo terorizmus. Erdogan jednoducho dokázal, že by sa mal za seba hambiť. Ďakujem. Pán Castaldo, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Na čo, aký význam má hlasovať o Turecku? E, vidíme, ako ide to vo vzťahu k občanom, vidíme, ako to vyzerá, e, pokiaľ ide o e, procesy namierené proti týmto poslancom. A to, čo sa deje v rámci Turecka, to je nevyhnutné, že sa zmení Samozrejme, Erdogan bude používať tú ústavnú kartu tak, aby e, ešte viacej koncentroval moc vo svojich rukách. Tých 138, opakujem, 138 e, kurských parlamentných poslancov, ktorým bola takto, ktorí boli takto zbavení imunity, to predstavuje odvetu na, smerom na Kurdistan a je to pokračovanie isté, snahy ohroziť tú, tú, túto časť obyvateľstva. Toto sa deje každodenne. Toto je len ďalší akt, ktorý realizuje Erdogan pred tichou a slabou Európou, ktorá nemá e, vôľu a silu ho kritizovať. Ako môžeme ešte hovoriť o e, procese pridruženia s, takomto, s takýmto Tureckom, ktoré pošliapáva takéto práva, nie je možné odstrániť imunitu. Je to skutočná dráma, skutočné riziko pre demokraciu. A to nie je len Erdoganové konanie, ale hlavne to ticho Európy. To je nebezpečné. Pán Ferland, minúta. Toujours plus, monsieur Erdogan stále viac, pán Erdogan, ale dokedy? Po vydieraní eh, o teraz je tu nový útok štátu Erdogan. Erdogan odstránil svoju opozíciu, po, taktiež e, sme si pripomenuli arménsku genocídu a nevidíme tu nič nové. Opäť vidíme, že Turecko znova ohrozuje Európu. Kolegovia, mali by ste tak ako my žiadať o koniec s rokovaniami s Tureckom. Myslíte si, že Erdogovaná diktatúra je kompatibilná s eh, európskymi hodnotami? Un minút 30 de secunde. Pán dinos na minútu 30. Πρόσφατα ο Κούρδος βουλευτής της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Ενκού Φερχάν... Ďakujem za slovo. Hovorili ste Hovorilo sa o tom, jeden kurdský poslanec hovoril, že pôda Kurdov bola ukradnutá Grékom. No a povedal, že my Kurdi žijeme v Kurdistáne a kým budeme žiť na tejto pôde, Turci e, žili v Mongolsku, starali sa tam o kone a táto pôda nám patrí a ostaneme tu. Moderné Turecko má menej ako 100 rokov, zatiaľ čo Kurdistan má vyše 5000 rokov. Existujú grécké texty, ktoré o tom svedčia. Chcel by som vám prečítať niektoré hrozby, ktoré boli vznesené proti kurdským poslancom. Strelte mu guľku do hlavy, odrežeme ti hlavu, pôjdeš do väzenia na 10 rokov, zničíme vaše mesta a podobne. Chcel by som sa opýtať pána Šulca, komu chce udeliť sankcie kurdskému poslancovi alebo tureckému poslancovi? Parlamentná demokracia, ktorú musí parlamentnej demokracii, ktorú prezident musí chrániť, alebo tým poslancom, kurdským poslancom, ktorí boli ohrozovaní, vydieraní, ktorých obvinujú z teroristickej činnosti. Plus navyše ešte ani nerešpektujú monument Svetej Sofie. Mali by si uvedomiť, ktoré sú správne rozhodnutia, ktoré treba prijať. Pani Somer. Ďakujem pekne. Prezident Erdogan eh, pošliapáva všetky európske základné hodnoty. Zrušenie imunity tretiny pre tretinu poslancov v rámci zhromaždenia parlamentného je ďalšia facka pre Európsku úniu. Už dávnejšie sú obviňovaní takíto poslanci ako teroristi a nejakým spôsobom eh, sú potieraní. A teraz eh, keď takýto osud postihol hlavne kurdskú opozíciu v parlamente, tá má byť takýmto spôsobom eliminovaná a takto aj je eliminovaná. To dáva priestor pre nové dodatočné voľby, kde samozrejme PKK vyhrá tie mandáty, ktoré pomôžu Erdoganovi získať ústavnú väčšinu a Turecko sa tak stáva prezidentskou diktatúrou. To je vyslovenie klima zastrašovania a strachu, ktorá vládne v Turecku, ale to je veľký problém pre Európsku úniu, pretože potrebujeme spolahlivé Turecko ako suseda, s ktorým môžeme úzko spolupracovať, ale tá krajina už nie je spolahlivá. Musíme teda reagovať, musíme konečne a definitívne eh, nechať ad acta, ponechať ad acta tieto rokovania o prístupe a musíme prísniť naše kritéria. Pán Andrulakis, minúta. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť eh, pozostalým ich obetí nedávnych teroristických útokov v Turecku. Pán Erdogan vedie Turecko do politického stredoveku, výsledkom čoho je aj ťarcha, ktorú znášajú každodenne tureckí občania, tých poslancov, o ktorých hovoríme, obvinil z toho, že podporujú terorizmus a my nemôžeme zostať len pozorovateľmi v rámci takejto perzekúcie, prenasledovania poslancov. Nemali by sme stať bokom a sledovať, ako sú ľudia ohrozovaní v mestách ako Nusajbín. Samozrejme, nerešpektuje práva ľudí, ani Hagia Sofia, tento symbol kresťanstva a súčasť svetového dedičstva kultúrneho, takže musíme jasne vyslať posolstvo na, smerom na Erdogana, že takto uzatvára možnosť Turecka vstúpiť. Ďakujem pekne, vraví pán Desmemaker. Ja som si pozorne vypočul, čo ste vraveli a chápem, že máte vážne obavy ohľadom situácie a že budete veľmi pozorne sledovať vývoj situácie. Ja musím povedať, že ja mám vážne obavy ohľadom reálneho odhadu komisie a zmyslu pre, pre realitu, pretože sa mi zdá, že nechápe, že Erdogan odstraňuje premiéra a pošľapáva ľudí z Kurdistanu a je najvyšší čas, aby sme počúvali aj hlasy politickej opozície. 130 členov parlamentu prišlo o svoju imunitu a to je facka do tváre, alebo teda aj, aj teda veľká strata z pohľadu práv tých ľudí, ktorí sa tam nachádzali. My nejakým spôsobom ale meriame tieto situácie dvojakým metrom a to je úplne nesprávne. Ja by som preto chcel vedieť, pán komisár, ako komisia uvažuje. Vy ste hovorili o tom, že máte vážne obavy a že musíme zostať v deli, ale to nestačí a spôsob, ako prebieha tá implementácia, to nestačí. Ako dlho budeme rukojemníkmi? Kedy sa vy a Únia postavíte Erdoganovi a poviete, že tá dohoda o utečencoch nepredstavuje nejaký biankošek? Nemá týmto pádom právo Erdogan pošliapávať a utláčať svojich ľudí, ich práva a nedodržiavať základné práva ľudstva. Musíme tieto... Pani Šáke, na jednu minútu, nech sa páči. Mikrofón, prosím. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Videli sme tu mnohé kompromisy zo strany komisie členských štátov. Kompromisy s hodnotami, na ktorých je postavená EÚ, boli sme oslabení a e, vymenení obchodne, tie, vymenené tieto zásady za to, že Turecko bude údajne ochraňovať naše hranice. Čo sa týka vízovej povinnosti, e, Turecko musí splniť 72 kritérií, ktoré sa Eh, na, ktoré sa, na ktorých sa dohodli v roku 2013. Antiteroristická legislatíva, teror, samozrejme niečo, s čím musíme bojovať a samozrejme, že Turecko sa musí ohradiť proti použitiu násilia, ale zároveň musí byť šanca, aby všetci boli eh, demokraticky reprezentovaní v Turecku. Ak sa rozhodnú masovo v Turecku eh, Dobrať imunitu poslancom, to je na, rozhodne disproporčné, najmä pre tých, čo zastupujú Kurdov. Komisia hovorila o tom, že právo je kľúčom. My, Európska únia, konáme proti medzinárodným zákonom, proti medzinárodnému právu a Turecko tiež. Nemôžeme si dovoliť ďalšie kompromisy nie v kontexte dohôd o migrácii, ani v kontexte potreby reformovania antiteroristickej legislatívy. Európska únia musí byť dôveryhodná, ak chce vôbec zostať vo svete. Ďakujeme. A teraz na jednu minútu pána Hadži Georgiu. Ja by som rád vyjadril sústrasť obetiam včerajších teroristických útokov. Nemáme vysvetlenie na takéto barbarské činy, ale pán Erdogan robí čosi, čo sa dá prirovnať ku kladeniu bomb k základom republiky v Turecku. Kurdi, Kurdov prenasledujú, vyháňajú ich z domovou a cieľ dominovať nad kurskou populáciou. Európska únia musí preukázať, že ctí dôstojnosť aj našu vlastnú dôstojnosť. Nesmieme dovoliť, aby vznikol dojem, že akceptujeme To, že Turecko ubytuje 3 milióny utečencov a preto, že to urobí, môže vydierať Európanom. Európanov. Turecký prezident musí dostať od nás jasné posolstvo, že to, čo robí, ničí jeho vzťahy s Európskou úniou. Ďalší rečník je pani Keller. Imunita ktorá má byť zrušená, je namierená proti tým, čo zastupujú Kurdov. Ide tu o to, že sa chcú umlčať strany, ktoré, sú, ktoré zastupujú Kurdov. Je to nedemokratické, je to kriminalizácia jednej komunity a dosť veľkej komunity voličov. A nie sú to len Kurdi, ktorí hlasujú za túto stranu, mnohí ďalší protestujú, chcú slobodu prejavu, chcú ľudské práva, všetko to, čo my tvrdíme, že obhajujeme. Potrebujeme ich podporiť. Je naozaj hambou, že kurdský konflikt sa teraz znova rozhorel a je mi veľmi ľúto, že sa tak deje, pretože Erdogan pôvodne mienil nájsť trvalo udržateľné riešenie, ale sme jednoducho sa vrátili na začiatok cesty, civilom sa ubližuje, dokonca sa bombardujú domovy, tak sa nebojuje s terorizmom, práve naopak. To, že mierový proces sa zastavil, to je naozaj obrovská strata. Členské štáty EÚ musia veľmi silne zareagovať. Musíme veľmi jasne vysloviť hodnoty, ktoré reprezentujeme. Nesmieme by sa nechať umlčať, keď tí, ktorí pozdvihnú svoj hlas, sa násilne umlčali. Erdogana sme posilnili, keď sme odmietli podpory týchto ľudí. Túto chybu nesmieme zopakovať. Podporme tí, ktorí obhajujú svoje práva. Až preto môžeme spolu pracovať za lepšie Turecko. Slovo má pár Obermajer na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Treba zaplatiť cenu, akú to bude vyžadovať. Takýmto spôsobom obhájil Erdogan pozbavenie imunity tých 138 poslancov 20. mája, ale komisár Han, namiesto toho, aby sme patrične reagovali, tak ešte uzavrieme s týmto pánom dohodu o utečencoch a ignorujeme, že Turecko práve v tejto chvíli demontuje demokraciu. Prislúbime miliardy eur, výzove, uľahčenie vízového režimu, otvorenie nových kapitol, rokovaní a pritom na Zerdogana jeho spolok e, vedú za nos. A to len na to, aby sme zachránili hlavu Merkelovej, ktorá svojou neuveriteľnou politikou smerom k utečencom nie len, že celé Nemecko, ale celú Európu vedie do katastrofy. A teraz eh, hrozí v takejto situácii Erdogan novými utečenskými, vlnami pre Európu a eh, vyhraža sa Európe, ak sa nebudeme, eh, ak sa nebudeme voči nemu, voči pánovi Bosporu chovať tak, ako si to želá. A prosím, pán komisár, ale Európa, zobuďme sa. Korvin Mike. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pred 50 rokmi Bernadetta Devlin bola odsudená na doživotie, avšak dostala imunitu, pretože bola poslankyňou a jej voliči nemohli prísť o jej reprezentáciu v parlamente. V 39. Adolf Hitler zbavil komunistov práva prítomnosti v Reichstagu. Tie dve strany ho mesiac neskôr zažalovali. A teda toho ľutovali, pretože Hitler vtedy získal absolútnu väčšinu. V tejto chvíli pán Erdogan má konštitučnú ústavnú väčšinu pardon, a môže robiť, čo chce. A tie dve strany, ktoré to podporili, takúto situáciu to budú horko ľutovať. A ja kladiem otázku, prečo my, prečo Eh, vlády únie podporujú pána Erdogana. Ja vidím iba jedno riešenie tejto situácii z tých 6 miliard. Pán miliard eh, niekoľko, nejakú časť finančných prostriedkov poslal naspäť tým členom vlád EÚ, ktorí s ním rokujú. Posledná reakcia Bundestagu jasne poukázala na to, že vplyv pani Merkel je oveľa menší, než sa zdá a poslanci Bundestagu urobili, čo chceli. A tak to treba robiť. Treba hovoriť pravdu. A ľudia, ktorí postupujú tak ako pár Erdogan, v tejto chvíli hrozia celej Európe, pretože Turecko môže ohroziť Európu oveľa viac než tie masy migrantov. Ďakujem. Um, doamna, doamna Šojdrova, un minút. Pani Šojdrova, minúta. Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, musím povedať, že dnes eh, byla bola pre mňa vaša odpoveď nedostatočná. Očakávam od Európskej komisie jednoznačné odmietnutie krokov tureckej vlády a prezidenta Erdogana, ktoré obmedzujú politickú pluralitu a demokraciu. Hovorím to ako osoba, ktorá priazňou vnímala dohodu EU-Turecko. Je pre mňa zásadným signálom na jednej strane to, že ide o akt proti konkrétnej skupine poslancov kurdskej strany a takisto jednoznačná reakcia opozičnej ľudovej republikánskej strany, ktorá odmieta tento krok prezidenta Erdogana. Pokiaľ Turecko požaduje od Európskej únie bezvízový styk, tak musí splniť nielen technické podmienky, ale musí takisto dodržiavať pravidla právneho štátu a chrániť občianské práva. Pokiaľ nebude tieto podmienky naplňať, tak potom ani Európska únia nemôže pokračovať v rokovaniach o bezvízovom styku. Ďakujem. Ďakujem. Je tu modrá kartička na vás od pána Šányho. Akceptujete? Dobre, pán Šány, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za túto možnosť, pán predseda. Obraciam sa na vás, pani poslankyňa. Hovoríte veľmi silné argumenty, hovoríte o vážnych veciach a myslím si, že v tejto snemovni aj ostatní sa vyjadrujú veľmi kategoricky jednoznačne nielen voči komisii, aj voči Turecku. Každopádne je tu jeden štát v Únii, e, síce Maďarsko, pod vedením premiéra Orbána, ktorý spomínal tak pána Putina, ako aj pána Erdogana, ako politických lídrov, ktorých treba nasledovať. A to veľmi často. E, ja sa teda pýtam, kedy vaša politická skupina konečne zareaguje na takéto typy vyhlásení. Ďakujem. Áno, odpoviem na túto vašu otázku. Podľa môjho názoru pán Putin nie je príkladom hodnej nasledovania, ani pán Erdogan nie je príkladom hodným nasledovania, pokiaľ ide o politické a občianské práva a aj obmedzovanie ako obmedzovanie demokracie. To je moja odpoveď. Ďakujem pekne, pán Weidenholzer, minúta. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Parlamentná imunita je ceneným právom v ktorá existuje v každej demokracii, jej zrušenie sa deje vždy len vo výnimočných prípadoch a deje sa len v jednotlivých individuálnych prípadoch po preskúmaní okolností. To, čo sa udialo v posledných dňoch, vyvolalo vážne obavy, pretože nie sú, alebo sú pod charakterom nejakých eh, kolektívneho potrestania, kolektívneho trestu Hovorili sme o tom Felekne, s Feleknesom Ukom alebo Demertešom, ktorí sa len prednedávno zúčastnili stretnutí v rámci parlamentu. To, čo sa deje, e, to je absurdné. Mnohí z nás ešte majú v čerstvej pamäti rozhovory s týmito pánmi, e, ktorí skutočne apelovali na e, mierové riešenie kurdskej otázky a takto boli potrestaní. Minúta 30. Pán predseda, E, zobrať politickú imunitu politikom, ktorí čelia e, trestnému vyšetrovaniu, je niečo, čo by sme za normálnych okolností v demokracii privítali. Na nešťastie v tomto prípade tie postupy vyzerajú, že sú politicky motivované. Je to akýsi kolektívny trest, ktorý je primárne zameraný na to, aby oslabil kurdskú väčšinovú stranu HDP. Prezident Erdogan ich vidí ako proxy, ktorí bojujú v juhovýchodnom Turecku Pán Erdogan tak získal nevydané prezidentské právomoci, ktoré akurát idú ruka v ruke z jeho nového paláca. V tejto chvíli bude mať možnosť zmeniť e, ústavu bez referenda, čiže už mu nebude stať nič v ceste. Zbavil sa aj svojho premiéra a teraz sa sústredí na podporu mimo strany AKP. Pokiaľ ide o jeho vlastnú stranu národného hnutia MHP, tak teraz e, Erdogan vyzerá, že sa spojil s bývalým rivalom, získal jeho podporu a za to mu poskytne podporu v Národnom parlamente. Právny štát v Turecku v tejto chvíli je podkopávaný a ešte ďalej tie e, zásady pokrivkávajú. Erdogan má naozaj autokratickú agendu. Turecko má zásadnú hodnotu pre EÚ, je to e, spojenec NATO a je dôležitý partner v zastavení toku utečencov v rámci sírskeho konfliktu. Avšak je to úplne iný partner, než bola demokracia, ktorou bol pred 20 rokmi. Ďakujem pekne, pán Weigl, na minútu. Ďakujem za slovo postupy voči poslancov, ktoré začínajú útokmi, tým, že sú obviňovaní z komplotu. To všetko už naznačovalo koncentráciu moci e, v jednej jedinej osobe. V tejto chvíli, keď je Turecko našim strategickým partnerom, a to, táto situácia je ešte posilnená odstranením e, parlamentnej imunity, čo treba odsúdiť. Turecko trpí teroristickými útokmi, problémami v regióne a my trpíme s nimi. Najhoršia možnosť, ktorú si Erdogan zvolil, a ktorú odsudzujeme, odsudzujeme takýto autokratický režim v Turecku. Otázka znie, či ešte máme časť e, definovať spoločné záujmy. Naši spojenci, prepačte, rečník bol prerušený. Pani Veržiad na minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda Včera 7. júna, deň presne po roku, e, po parlamentných voľbách, Erdogan sa dopracoval k zrušeniu poslaneckej imunity 138 poslancov Veľkého národného zhromaždenia. Z toho 53 až 59 z e, poslancov HDP. Pán Erdogan chcel ukázať, že má veci pevne v rukách, ale za akú cenu? už sa nedajú ani spočítať autoritatívne postupy tohto režimu. Ale myslím si, že v tejto chvíli bola prekažená ďalšia červená línia. Demokratické princípy, ktoré kandidátska krajina do EÚ už pre e, tureckého predsed, pardon, prezidenta netrápia. Udelili sme sa Chrovú cenu ale Lazana, ale dnes s ďalšími e, poslancami HDP zrejme opäť bude čeliť väzneniu. Avšak oni stále hovoria, čo si myslia, pretože v tejto chvíli je ohrozená ich sloboda. My ako poslanci nemôžeme mlčať. Chcela by som vás naozaj vyzvať k solidarite, aby sme jednotlivo chránili týchto poslancov. Myslím si, že okrem slov sa tak dopracujeme k silnému politickému posolstvu, ktoré je v súlade s našimi hodnotami. Ďakujem, pán Maragal, na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Včera sme oslavovali rok od dňa, kedy kurdská strana sa stala súčasťou tureckého parlamentu a má významný počet poslancov. Odtedy sa datujú pokusy diskreditovať ich a zaznamenali sme otočku o 180 stupňov. A teraz sa ide meniť ústava, aby bolo možné zrušiť imunet imunitu 50 kurdských poslancov, ktorí môžu byť prenasledovaní a mnohí z nich skončia určite vo väzení. Je to naozaj zvrat od pôvodného optimizmu, ktorý sme chovali, od nádeje, že sa tu buduje demokracia v Turecku. Dnes sa tieto nádeje zrútili a situácia menej demokratická deň odo dňa. Je tu autoritársky režim, koncentrácia moci v rukách jedného človeka. Keď počúvame, čo sa deje v tureckej spoločnosti a v občianskej spoločnosti, je naozaj najvyšší čas, aby mohli prehovoriť a aby sa rešpektovali ich demokratické práva. Pán Epitideos, na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pred pár dňami v tureckom parlamente rozhodli že 138 poslancov tureckého parlamentu príde o imunitu. HDP je politická strana, ktorá príde o veľa poslancov, to je zločin. Oni povedali a odsudili, povedali, aby sa skončili eh, manévre a činy eh, tureckej armády a za toto majú byť takto potrestaní. Prezident Turecka Erdogan povedal, že ich bude stíhať na základe zákonov proti terorizmu. On ich chce posadiť do väzenia. Chce, aby strana, politická strana stratila všetok vplyv. Táto e, strana tureckého, táto tá stránka tureckého diktátora je jasne prodemokratická, eskaluje násilie. Situácia je už teraz napätá v tejto krajine. A prečo sme takí nahnevaní, prečo sme takí prekvapení jeho správaním? Až doteraz sme ho predsa akceptovali, jeho vydieranie. Apelovali ste na neho, chceli ste, aby spolupracoval, aby sa našlo tzv. riešenie pre migračné toky. Vy ste predsa prijali niečo, čo odmietate a Erdogan to urobil. Akceptovali ste predsa, že prezident a poslanci tretej politickej strany v Grécku, veľkej, boli poslaní predtým do vezenia? A prečo teraz sa čudujete, že si z vás Erdogan robí bláznou? Moja otázka je, keď e, Erdogan sa k vám takto správa, aká bude vaša reakcia? Nemáte ani trošku cti v tele? Nemáte odvahu, chrabrosť? Pohroziť mu, že prerušíte rokovania? Ste naozaj pripravení zrušiť imunitu a to, aby Kurdi už neboli zastúpení? Pán Štetina, Dámy a páni, Európa potrebuje Turecko a Turecko potrebuje Európu. Obidve strany však musia rešpektovať pravidlá hry, čo sa nedieje. Schválenie novely tureckej ústavy, ktorá umožní zbavenie imunity väčšiny zákonodarcov opozície, je účelové. Je to veľmi závažný krok s ďaleko siahlými dôsledkami do budúcnosti. Medzi podmienkami pre udelenie bezvizového styku pre občanov Turecka je aj zladenie legislatívy týkajúcej sa terorizmu, okrem iného preto, aby sa pod jeho zámienkou nemohlo, nemohla potierať eh, demokraticky zvolená opozícia. Pracovití a pragmatickí tureckí občania vedia, že Európa je ich najdôležitejším vývozným partnerom. Eskalácia násilia, ktoré súčasný postup vlády podnecuje a ktorého sme opäť boli svetkami včera v centre Istanbulu, odrádza investorov a ohrozuje ich bezpečnosť, ohrozuje hospodárske záujmy Turecka. Ďakujem za pozornosť. Dámna Valencia. Ďakujem, pani Valenciano. Gracias, presidente siento que esta intervención este debate se produzca justo en terrible atentado que de nuevo golpeó Ďakujem, pán predseda. Táto rozprava sa deje v situácii, kedy Istanbul sa otriasa vo svojich politických základoch. Ja by som rada kondolovala obetiam terorizmu. Máme závažný problém s terorizmom v Turecku a boj proti terorizmu musí aj v Turecku pokračovať, ale nikdy sa nemôže zneužiť ako zámienka na porušenie demokracie. To je naše posolstvo. Nesmieme prísť o slobody a zároveň musíme bojovať proti terorizmu. Musíme rešpektovať demokraciu a ľudské práva a v nedávnych rokoch sme sa naozaj dopočuli nie celkom príjemné správy, keď Erdogan sa rozhodol odbočiť z cesty demokracie, keď zatváral zámreže právnikov a novinárov a turecké ženy naozaj vysielali negatívne posolstva o tom, čo sa deje v krajine. Celá záležitosť parlamentnej imunity je ďalšou takouto smutnou správou. Všetci sme znepokojení. Čo sa deje s právnym štátom v Turecku, pýtame sa. Myslím si, že je dôležité, aby pán Erdogan s týmto prestal a aby začal dialog o demokracii a aby sa skonsolidovala mierová situácia v krajine. Zatiaľ sme priateľskí, ale keď to bude pokračovať týmto smerom, nebudeme. Ďakujem pekne, pán predseda. Takmer 60 islamských krajín bolo Turecko jedna z mála, ktoré sa uberali cestou demokracie, dodržovania ľudských práv a zrovnoprávnenia žien a dievčat, mladých žien. Teraz e, zostáva už len Tunisko. E, ako každý diktátor a Erdogan e, potrebuje nejakého nepriateľa a tým sú teraz Kurdovia. HDP, strana, ktorá ich združuje, sa musí ale oveľa dôraznejšie dištancovať od eh, teroristických organizácií eh, Kurdov. Napríklad pokiaľ ide o tie samovražné atentáty, musia sa od nich jasne dištancovať. Tam boli Turci aj Kurdi usmrtení. Demitáš, šéf HDP, to ináč veľmi zjednodušuje Erdoganovi. Pestovať si takýto obraz o svojom nepriateľovi a tým pádom diktatúru nielen na úkor Kurdov, ale aj na úkor všetkých Turkov ďalej budovať. Pán na Tento poloautokratický režim v Turecku sa vzdialuje od parlamentarizmu a transformuje sa na otvorenú diktatúru. Erdogan a jeho posluhovači buduje na nenávisti, aby konsolidoval svoju moc organizuje oslavy nenávisti na byzantských stenách Istanbulu, aby slávil pád Konštantinopolu pred 600 rokmi. Používa nenávisť otomano, pardon, proti Arméncom, aby e, zdôvodnil genocidu, ku ktorej došlo pred 100 rokmi. Teraz sa otáča proti kurdskej menšine v juhovýchodných provinciách a trestá poslancov HDP, aby utišil opozíciu. EÚ musí použiť jazyk politických a ekonomických sankcií voči pánovi Erdoganovi pani Lunaček. 7. jún je symbolický dátum, pretože presne pred rokom včera HDP získalo 13 veľké víťazstvo, vďaka čomu sa dostalo do e, valného, veľkého národného zhromaženia Volili za nich, volili ich Turci tí Turci, ktorí chcú ukončiť konflikt, ktorí chcú smerovať k Európe, nie je to len náhoda, že včera práve Erdogan podpísal zákon, ktorý umožňuje trestne stíhať práve týchto 138 poslancov, ktorých um, imunita bola zrušená takto nedemokraticky. Pán Erdogan tak chcel napraviť e, výstupy volieb z minulého roka, čo je naozaj veľká rána pre demokraciu v Turecku. Chcem, aby komisia dostala k tomu, aby e, Turecko nemalo pred sebou žiadne uľahčenie liberalizácie víz. Musíme naozaj si uvedomiť, že si aj nemôžeme spoliehať na Turecko, pokiaľ ide o riešenie krízy s utečencami a solidaritou, ktorou trpíme. Ďakujem, pán Janis na minútu. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som tiež chcel vyjadriť svoju sústrasť a svoje hlboké obavy, pokiaľ ide o teroristické útoky, ktorým došlo v centre Istanbulu. Taktiež by som chcel vyjadriť svoju nespokojnosť a obavy, naozaj hlboké obavy, pretože turecká vláda už od 34. po prvýkrát čítala Korán počas Ramadánu v kostole San Sofi. Je to monument, ktorý je chránený UNESCO. My by sme chceli demokratické Turecko, ktoré by bolo stabilizačným prvkom v regióne. Chceli by sme, aby Turecko bolo naozaj miestom stability a bezpečnosti pre svojich obyvateľov, ale v tejto chvíli Turecko predstavuje krajinu, ktorá sa od demokracie vzdialuje. Je to krajina, ktorá sa púšťa na cestu autoritatívneho režimu, ktorý má islamské e, črty. Je to krajina, ktorá sa vzdialuje od Európskej únie a to je na zodpovednosti jej lídrov. Ďakujem pekne. To, čo sa včera udialo a tie úpravy ústavného zákona, ktoré predstavilo PKK, pokiaľ ide o selektívne odňatie imunity parlamentných poslancov, to je akt, ktorý znepokuje výrazným spôsobom a prezident Erdogan hovoril o historickej chvíli z pohľadu krajiny. Istotne je to stále väčšie porušovanie a väčší rozpor s právami, ktoré podporuje aj Európska únia. My sme pred niekoľkými týždňami podpísali apel alebo nejakú výzvu spolu s ďalšími kolegami, tak aby sme bojovali proti takýmto negatívnym javom. To, čo včera predložil minister obrany tak, aby nejakým spôsobom e, takto riešil otázky bezpečnostných služieb a takisto aj nasadenia armády proti teroristickým skupinám, to je bez pochyby ďalší krok nesprávnym smerom a sme si to teda pripomenuli aj vo vyjadreniach sústrasti, ktoré sme smerovali na tých ľudí, ktorí boli takýmto spôsobom odstránení. Samozrejme, ak chce Turecko nejakým spôsobom spolupracovať na týchto agendách a pokročiť vo svojich ašpiráciách, tak musí sa zmeniť. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážení kolegovia. Včera Turecko, ktoré e, vedie Erdogan, dokázalo, že vôbec e, nemá záujem o demokratické princípy. Turecko nemá miesto v Európskej únii keď zrušili e, poslaneckú imunitu 138 poslancov, v Turecku to je naozaj rána demokracii. Je to čistka, je to pokus zbaviť sa prokurdskej strany v tureckom parlamente. Neprekvapilo by ma, keby toto všetko viedlo v Turecku k občianskej vojne, pretože tu dochádza k viacerým typom útokov. Myslím si, že by sme mali zastaviť Erdogana a rada a komisia by mala upozorniť na práva týkajúce sa ľudských práv a zastaviť všetky rokovania s Tureckom. Mali by sme hájiť európske hodnoty a práve teraz je čas e, dokázať, že Turecko nemôže byť náš e, partner. Turecko nás vydiera. No take... Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Toto nie je len útok na 138 poslancov, ako sa tu už poukazovalo, ale je to útok na tých, ktorí chcú demokratický systém v Turecku a myslím si, že predrečníci sa vyjadrili jasne. Erdogan dupe po demokracii a myslím si, že by sme mali naozaj e, zarezonovať našim posolstvom všetky sily, ktoré sa pokúšajú zúfalo otvoriť demokratickú rozpravu v tejto krajine, by sme mali podporiť. A ten posledný bod je strašne dôležitý, pretože Erdogana armáda jednoducho pridusili túto možnosť, znemožnili ju. Európska komisia sa obáva o tento vývoj, ale to je všetko. Nezhody s Tureckom, sa neriešia. Členské štáty jednoducho dali peniaze Erdoganovi. Ale čo tie polutovania hodné podmienky, v ktorých žijú utečenci v Turecku? A čo s tým masakrom Kurdov? Nemôžeme mlčať. Pán Karas, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, dámy a páni. Aj keď z presvedčenia som za túto dohodu medzi Tureckom a EÚ o utečencoch, predsa ten vývoj pre mňa je hrozivý, neakceptovateľný a ten výkrik tejto snemovne je nevyhnutný a treba ho počuť. Keď 138 poslanci jedným razom, jedným úderom, hlavne teda demokraticky zvolení predstaviteľe opozície, prídu o svoju parlamentnú imunitu, keď príslušníci politickej menšiny sú takýmto spôsobom vylúčení z diania v parlamente a keď im je znemožnené vykonávať e, svoj mandát, keď opozičné sily sú takýmto spôsobom umlčané v takomto rozsahu, tak potom, pokiaľ ide o naše demokratické hodnoty, naše e, hodnoty právneho štátu, je to nezlučiteľné. A potom treba jasne a otvorene povedať, z pohľadu demokratického a politického a z pohľadu právneho štátu je Turecko na nesprávnej ceste a tam neexistuje žiadny pardon, žiadne prepáčenie. Ďakujem pekne. Pani Gomeš. Ďakujem pekne. Tak ako teroristické útoky včera v Turecku treba odsúdiť, tak ako aj to, čo sa deje v Turecku na nešťastie, tieto udalosti sú prepojené. Zrušenie poslaneckej imunity 138 poslancov je jasným útokom proti e, poslancom HDP. Sú to zastupcovia kurdskej menšiny. a turecká vláda na čele s Erdoganom ich naozaj hrubo napáda napáda e, demokraticky zvolených zástupcov ľudu. Komisia e, sa rozhodla, že bude akceptovať toto vydieranie, že bude uzatvárať zmluvy a pritom a opakuje neustále, že toto je bezpečné, že Turecko je bezpečná krajina, že splňa všetky podmienky, avšak my tu pritom diskutujeme e, riešime tú otázku migračnej krízy, s čím vám Turecko má pomôcť. Pani Mikael, za minútu. Eh, Ďakujem pekne, drahé kolegyne a kolegovia. Ako zareagujú europoslanci na eh, takéto udalosti v eh, tureckom parlamente? Odsúdený turecký novinár Jean Dunda popísal svoju krajinu. V Turecku môžeš slobodne konať, ak si pripravený za to zaplatiť cenu. Teraz pre poslancov, predovšetkým tí, ktorí pochádzajú z HDP, sa teda uplatňuje sa zákon teroru, e, ktorý vedie k odsúdeniu ľudí, pretože sa zúčastňujú napríklad mierových demonstrácií. Dámy a páni, čas ho, prihovorov a nejakých apelov už skončil toto ticho a nekonanie komisie a rady nie je akceptovateľné. My nemôžeme dať prísľub na zvláštne vízového styku pre Turecko v takejto situácii. Na druhej strane aj poslanci v Turecku potrebujú okamžitú podporu. Nemecké, v Nemeckom spolkovom sneme je projekt Poslanci chránia poslancov v iných krajinách. Drahé kolegy, kolegovia, spustíme podobný projekt a podporme tak nádej na demokraciu v Turecku. Príde un minút. Slovo má pán Mavrides na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, pravidlá právneho štátu a demokracie boli v Turecku už dávno podupané. O čom tu teraz diskutujeme, je ešte niečo oveľa horšie. Sme svedkami toho, že sa deje v tureckých provinciách tichá genocída, v kurdských provinciách tisícky vražd, tisícky obetí. A teraz Erdogan ruší imunitu tých, ktorí oponujú Jediná štrukturovaná opozičná strana HDP je cieľom zrušenia imunity, pretože kurdská opozícia reaguje mierovým spôsobom. Mierovým spôsobom. Niektorí z nás sa rozhodnutí preukázať osobnú solidaritu s kurdskými poslancami Pani Sakorafa na jednu minútu. Nech sa páči, máte slovo. Predchádzajúci ročník je prerušený. Kolegovia, pán komisár, dnešná rozpráva iba potvrdzuje to, čo som tu už povedala. Jednoducho natierate na rúžovo tragické udalosti v Turecku v mene finančných záujmov a domácich výhod. Dohoda o utečeneckej kríze ktorú odsudilo dokonca aj OSN, e, je toho dôkazom. Erdogan a jeho politická elita mu e, táto dohoda mu umožnila začať e, prenasledovať a perzekvovať opozíciu, akademikov, novinárov a ďalších. Penalizácia Kurdov prostredníctvom prenasledovania kurských poslancov, to bol tiež dôsledok. S kým rokujete? Musíme oponovať perzekvovanie kurdských poslancov, ale to nie je predsa izolovaný incident, pán komisár. Je to súčasť sofistikovaného plánu, ktorý e, Erdogan má a jeho rozhodnutia čoskoro ovplyvnia širší región. Musíme zrevidovať našu politiku, dokonca zvážiť aj sankcie. Ďakujem. Pán Panceri, na jednu minútu a 30 sekúnd, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Zrušenie imunity poslancov, kedy ústavný súd zamietol odvolanie strany HDP, sa zdá, že prichádza veľmi jasný pokus koncentrovať moc v rukách Erdogana. Komisia jednoducho musí prestať s tými nejasnými vyhláseniami, ktoré ju stále udržujú v istom vzťahu e, k Turecku. Samozrejme, že musíme vyťažiť maximum z rokovaní, aby sme zastavili to, čo sa nekala deje v Turecku. Musíme stabilizovať túto krajinu, peniaze musia plynúť k utečencom. Krajina sa musí pohybovať smerom k demokracii a na toto musíme nastaviť podmienky, ktoré musí Turecko splniť, rešpektovať ľudské práva, právny štát a nadviazať dialog. Inak by sme nemali s nimi rokovať. Pán Papadakis, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Rozhoda, rozhodnutie zrušiť imunitu poslancom je ďalší z nedemokratických pohybov. Konečný cieľ je sústrediť viac moci v rukách Erdogana. Poslanci strany HDP nie sú len cieľom perzekvovaní, ale celý parlament je jednoducho znefunkčnený. Nemôžeme odobriť takéto niečo, poukazovaním na to, že by to sproblematizovalo našu dohodu s Tureckom o utečencoch. Erdogan zautočil na takých ľudí ako poslankyňa, ktorá strávila 10 rokov vo väzení a teraz je znova ohrozená tým, že pôjde do väzenia. To napätie v Turecku stúpa, týmto sa nevyrieši, napätie, ktoré sa týka kurdskej otázky a bohužiaľ tieto opakované útoky na slobodu vyjadrenia tieto úsilia jednoducho nejakým spôsobom oklamať média. To isté platí pre okupáciu Cypru. Je to, ide tu o vyhybanie sa hodnot, ktoré ctí Európska únia. Ďakujem. Teraz začína spontánna rozpráva. Štyria kolegovia sa prihlasili o slovo. Prvým je pán Šor. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Parlament by mohol mať rozpravu, hovorí pán Sogor, ktorá by bola veľmi dlhá, ale mnohí poslanci sa pokúšajú skrývať niekedy za imunitou, aby sa vyhli akékoľvek zodpovednosti za ich činy. Pri tureckom rozhodnutí nehovoríme len o niečom takomto, hovoríme aj o fakte, že je tu opatrenie, ktoré je zacielené na konkrétnu politickú stranu a takisto na konkrétnu menšinu, ktorá bola zbavená svojich práv. Ak turecké vedenie koná tak, že z niektorej strane, niektorú stranu chce postaviť mimo zákon, to je facka hodnotám právneho štátu a ľudských práv. My vieme, čo znamená takéto niečo. Takéto konania zvyčajne mávajú dôsledky. Takýmto rozhodnutím sa Turecko samo odklonilo od cesty, ktorej mohlo Turecko priviesť do EÚ. Musíme si vyjasniť situáciu a jednoznačne povedať, že Turecko musí rešpektovať práva kurdskej menšiny. Nemôže byť žiadne iné riešenie. A čo sa týka Európy, Európa síce môže predstierať, že je všetko v poriadku, ale aj tak to vyjde najavo. Ďakujem pekne. Zbavením imunity Turecku viac ako 100 predstaviteľov opozície sú vystavení riziku, že budú zatknutí a opustia parlament. Je evidentné, že toto je autoritatívny spôsob riešenia veci v tejto krajine. E, ďalej sú tu pochybnosti ohľadom nezávislosti, nestrannosti justičného systému, systému súdnictva, takisto nedostatok e, dodržiavania právneho štátu a takisto aj pokiaľ ide o vzťah s médiami. E, Report San Frontier Tí klasifikujú túto krajinu ako krajinu, kde sú najviac vystavení novinári eh, v hrozbe straty fyzickej integrity. A samozrejme Európska únia musí konať eh, voči takýmto závažným eh, porušeniam právneho štátu, vážne sa zamyslieť nad budúcim smerovaním vzťahov s Tureckom a takisto pokračovania rokovaní s touto krajinou o ich prístupových ambíciách vážené kolegyne, vážení Pani Konečná, vážené kolegyne, kolegovia, turecký parlament schválil zmeny ústavy, ktoré navrhla vláda a budú znamená zrušenie imunity pre štvrtinu poslancov parlamentu. Všetci vieme, proti ktorému je namierený tento krok primárne opozičná prokurdská ľudová strana. Otázka znie, či naozaj chceme mať bezvizový styk s krajinou, ktorá demontuje slobodu prejavu základu právne, základy právneho štátu a ich, jeho predstavitelia Obchodu s islamským štátom a broja proti Kurdom, ktorí vytrvalo bojujú proti islamskému štátu. Toto je naozaj veľmi špinavá hra a ak Európska únia mienie ju hrať s Erdoganom, uškodíme Kurdom a pomôžeme islamskému štátu. Pán komisár, od všetkých ste dnes počuli, že komisia v tejto veci mlčí a ja v záverečnej reči od vás chcem počuť, čo s tým mienite urobiť. Ak to nebudete brať tak vážne ako ostatné veci, garantujem vám, že turecký ľud sa bude mať ešte horšie a to aj vďaka vám a tomu, že ste neboli schopní zasiahnuť. Ďakujeme. Pán Kuzo je ďalším rečníkom. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Komisár povedal, že komisia má obavy, ale nepovedal presne aké. Ankara sa jednoducho nestará o to, či máte vy nejaké obavy. Hovoríte, že máte obavy o utečencov? Alebo máte obavy o to, že sa zruší imunita toľkým poslancom? Neurobili ste predsa nič, aby ste zabranili bombardovaniu civilom v kurdských oblastiach, alebo aby ste zabranili tomu, že sa dostávajú novinári za mreže. Kroky, ktoré ste urobili, sú nefunkčné a kurdskí poslanci zmiznú z tureckého parlamentu a vy sa tvárite, že sa nič nedeje, strkáte hlavu do piesku, len preto, aby ste mohli pokračovať v, s Erdoganom, lenže toto všetko vytvára bariéry mieru. Ďakujem, nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Rozpráva jasne ukázala, že vlastne všetci e, to vnímame rovnako, čo e, pokiaľ ide každopádne o tú neakceptovateľnosť takéhoto rozhodnutia, e, zbaviť 138 poslancov kolektívne imunity, tam neexistuje ak, prečo alebo za čo, alebo to z pohľadu právneho štátu nie je akceptovateľné, treba to odsúdiť a je to v rozpore s akýmikoľvek demokratickými zvyklostiami, zvyklostiami právneho štátu. Ja sám som bol celé roky súčasťou výboru pre imunitu poslancov, takže viem, o čom hovorím v tejto súvislosti. Po druhé, každopádne, dámy a páni, či sa nám to páči alebo nie, či to chceme alebo nie, musíme zobrať aj na vedomie, že Turecko sa geograficky nachádza tam, kde sa nachádza. Turecko po Rusku a spoločne s Egyptom je krajinou s najväčším počtom ľudí, ktorí sú v našej bezpost- našom bezprostrednom e, susedstve 90 miliónov a geograficky sa nachádzajú práve tam, kde sú. Tým pádom, ako Európska únia, ako nositelia zodpovednosti, nositelia istých funkcií, sa musíme vysporiadať aj s našimi susedmi a riešiť tie veci, ktoré riešiť treba. V súvislosti s utečeneckou a migračnou krízou tu vznikla nutnosť intenzívnejšie sa vysporiadavať s Tureckom sú ale aj iné oblasti, ktoré si vyžadujú posilnenú spoluprácu s kandidátskou krajinou, Tureckom. Takto sa to aspoň z tých okolností vyvinulo. Okrem toho je to aj akčný plán, ktorý vznikol, ktorý obsahuje viacero oblastí. Jedna z oblastí je aj otázka toho, ako podporíme Turecko pri zvládaní utečeneckej krízy. Myslím si, že tu už dlhý čas panuje jednotný názor, že krajina, ktorá vezme pod svoje krídla také množstvo utečencov, ako aj iné krajiny tejto oblasti, majú právo dostať patričnú podporu. Na druhej strane, v rámci tohto akčného plánu e, bolo jasne aj uvedené, že rokovania o prístupe majú byť zrýchlené, majú dostať novú dynamiku a takisto, to platí to aj pre liberalizáciu víz, vízové režimu. Vždy sa to dialo aj e, v rámci snahy Turecka. Turecko chce byť e, členom EÚ, nie EÚ chce byť členom Turecka. A Turecko si žiada liberalizáciu vízového režimu pre tureckých občanov, ktorí chcú vycestovať do Európy. Keď je to teda ich želanie, tak e, potom sa s tým treba vysporiadať, ale každopádne existujú podmienky a pokiaľ takéto podmienky nie sú naplnené, tak potom sa tie veci nebudú naplňať, nebudú sa realizovať. A taká je situácia. Vnímam to tak ako mnohí z vás. Turecko napriek tomu, že vždy prezentuje tieto vyjadrenia, že sa chce stať eh, členom EÚ, hýbe sa úplne opačným smerom. Ja by som si bol želal, keby prezident Erdogan, teda počnú s prezidentom Erdoganom, ktorý je najdôležitejší v tejto krajine, evidentne, aby z jeho úst e, bolo jasné vyhlásenie, či to s nami myslel vážne alebo nie. Lebo v konečnom dôsledku je to len mrhanie tým časom, ktorý takto investujeme, drahým časom. Sme pripravení, ale len podľa tých európskych podmienok. Právny štát nie je predmetom rokovania, o tom sa rokovať nedá. Nie môže to byť turecká varianta demokracie je tu jasný pohľad na to, ako majú vyzerať demokratické pravidlá hry, tak ako ich vnímame v Európe a aj v rámci členských krajín únie. Myslím si, že tu musíme jednoducho mať viac, väčšiu mieru seba dôvery. Európa, ani vy, ani, ani ja, nikto sa nemusí báť alebo skláňať pred prezidentom Erdoganom. My ideme našou cestou, máme naše presvedčenia, naše zásady a Zaujíma nás, máme teda záujem na dobrom susedskom vzťahu, ale potom musí človek aj očakávať patričné kroky a buďte si istí, že to, čo bude robiť komisia vo svojich vyjadreniach, vo svojich konaniach, nebude to nikdy v znamení polavenia, ale treba aj pochopiť na druhej strane, že s susedom sa treba nejakým spôsobom vysporiadať a to v konečnom dôsledku aj v záujme našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým pádom sme uzavreli túto rozpravu a ideme ďalej. Vyhlásenie rady.